poslancov zo skupín Socialisti a demokrati, EKR, ALDE, Zelený, EFTD a NF e sme dostali žiadosti, aby boli urobené isté zmeny v nomináciách do jednotlivých parlamentných výborov a delegáciách. Ehm, tieto e, nominácie sú riešené ústnym konaním v rámci tohoto, e, verba, tohoto konania, takže v prípade, že nebudú žiadne námietky voči týmto nomináciám, môžeme považovať nominácie jednotlivých poslancov za schválené. Zároveň chcem informovať, Ehm, aj poslancov, že pokračujeme v prerušenom rokovaní do septembra a podľa